Good morning, everyone. If you... Dobré ráno. Prosím, láskavo sa usadte. Pripravte si hlasovacie kartičky. Máme na programe veľmi zaujímavé témy, o ktorých budeme hlasovať. Dúfam, že všetci ste dobre naladení. Pomohlo by mi, ak by sme sa e, dokázali na všetkom dohodnúť, e, ak by ste sa vy dokázali na všetkom zhodnúť v hlasovaní. Prvé hlasovanie pôjdem pomaly, tak aby ste si všetci stačili vložiť hlasovacie kartičky do zariadenia. Je to totiž elektronické hlasovanie, jedno jediné. budeme hlasovať o otázke na zodpovedanie o glyfosáte. Takže hlasujeme jediným hlasovaním elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej. Ďalšia správa. K nej máme niekoľko pozmeňovacích návrhov. Návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhý návrh, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretí návrh, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Štvrtý návrh, kto je za, proti, myslím, že to bolo zamietnuté, overíme si to. Návrh 4 teda, hlasujte prosím. Ak ste všetci hlasovali, koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 5 je bezpredmetný. Ďalej 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 9 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 10 za proti, zdržali sa zamietnuté 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o takto opravenej e, verzii správy. Elektronicky hlasujeme, a otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Budeme tiež hlasovať teraz o mandáte. elektronické otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej nasleduje e, správa pána Herbrandyho. Začíname kompromisom A, kto je za, proti, zdržali sa. Takže kompromis A ešte raz to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 107. Kto je za, prosím? proti, zdrželi sa zamietnuté. Návrh 112, Agri 13, to je za. Proti, Zdrželi sa zamietnuté. ITR 17, kto je za? Proti? Veríme si. Elektronicky, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 113 je za. Proti. Zdržali sa prijaté. 114. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis D. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Overíme si dobre. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej nasleduje kompromis E, kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Návrh 142, kto je za? Na strane 12 v mojom dokumente návrh 142, kto je za? Hlasujeme o návrhu 142 podľa môjho hlasovacieho zoznamu. To je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 141 a 65. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. zametnuté. Posunieme sa ďalej. Na stranu 20. Návrh 194. U mňa je to na strane 20. Kto je za? Nenašli ste ho? Ešte počkáme. 194. Ste ho našli? Pani Ajuso, ak ste ho našli, tak naznačte kolegom, kde je. Strana 18 eh, na zozname EPP. Nie je bezpredmetný, oznamujeme sekretariat, musíme o ňom teda hlasovať. Bolo to totiž v alternatívnom kompromise, ktorý nebol prijatý. Takže návrh 194. Hlasujeme, kto je za. Proti. Prijaté. Ďalej nasleduje návrh 195. Kto je za? Proti. Zamietnuté. Opäť listujeme ďalej. V kompromise ste teda pokryli všetko. Nasleduje kompromis C. Kompromis C, kto je za? Proti? Piaté. Návrh 28, kto je za? Proti? Overíme si to. Návrh 28. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 246 a návrh 29. A to už sme pokryli. Dobre, takže nasleduje tran 25 a 26. Kto je za? Proti? Prijaté. Návrh 247, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 248, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 249 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 30 a 31, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Navrh 255. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh. Kompromisný návrh B. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Opäť listujeme ďalej. ITRA 35 je ďalší návrh, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. ITRA 1, kto je za, proti, Zdržali sa. Nevšimla som si EPP, takže kto je za ITRE 1? Proti? Zdržali sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. ITRE 2. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Návrh 35, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 37, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 1, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 2, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Agri 5, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 43, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 43, overíme si, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Zamietnuté. 44. A tento je bezpredmetný, takže 45 to je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 46 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 47 za proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej návrh 62. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 64 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej nasleduje návrh i 6, to je za. Proti. Zdržali sa schválené. Agri 10, kto je za? Proti. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Tran 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Tran 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Agri 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa. uveríme si Agri 7. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Agri 8, kto je za? Návrh 10 ešte o mnoho ďalej v texte. Návrh 94, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 96 za, proti, zdržali sa zamietnuté. ITRE 12, kto je za, proti. Overíme si návrh ITRE 12. Koniec hlasovania zamietnuté. Pardon, prijaté. 99. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Tran 8 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Overíme si tran 8. prijaté. Stok, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej nasleduje záverečné hlasovanie o celej správe. V takto pozmenenom znení hlasujem elektronicky, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Pán Herbrandy, žiadate o slovo? Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Teraz máme zložitú úlohu, či požiadame o to, aby sa hlasovalo o mandáte. Vzhľadom na okolnosti som sa rozhodol nepožiadať o hlasovanie o udelení mandátu. To znamená, že by som bol rád, keby sa to najskôr posunulo do pléna. Ďakujeme pekne, pán Herbrandy. So the next vote is on... Uh... Dobre, takže ďalej. Tu budeme hlasovať eh, ohľadom eh, trhu o, s hnojmi výrobkami. Máme tu spravodajky pánu pani Gardíny. Budeme hlasovať. Začneme s kompromisom 5. To je za. To je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 207 až 411, to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. 208, kto je za? To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. 209 až 210, to je za. Kto je proti? Proti? Zdržali sa, overíme. 210 je 210, 9, 210. Môžete hlasovať. Je to schválené. sa vrch 6 za. Proti. Overíme. Môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 217 za. Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 218 za. Proti? Držali sa? Zamieta sa. 219 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 220 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 9 za. Proti? Nezdvíhajte poradne ruky. Kto je za deviatku? Áno, ďakujem. To je proti. Zdržali sa, zamýta sa. 221, 222 za. Proti. Overíme to. 221, 222. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 225, to je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 226 za. Proti. Zdržali sa? Zamieta sa. 227 za. Proti? Zdržali sa? Alde nezdvihlo poradne ruky, takže overíme. 227. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 228 za. Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis 14 za. Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. Overíme. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 15 za. Proti? Zdržali sa. Overíme 15. -ku. Zatváram hlasovanie. Schválený. 230 za, proti, zamietnutý. 231 za, proti, Zdržali sa? Schválený. 10 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. 11 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 232 za. Proti? Zamietnutý. 233 za. Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 234 za pardon, 235 za, proti, zdržali sa schválení, 236 za, proti, zdržali sa, overíme, 236. Môžete hlasovať 236. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 237, 238, 239, to je za. Proti. Zdržali sa. Overíme. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 240 to je za. To je proti. Zdržali sa schválení. 241 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis 9. To je za. To je proti. Zdržali sa. Schválený. 244. Druhá časť. To je za. To je proti. To sa zdržal. Zamieta sa. 250 za proti, zdržali sa schválení, 251 za, proti, zdržali sa schválení, 252 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 253 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 254 za, proti, zdržali sa, schválený. 254 overíme. 254 overujeme. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 255, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, zamieta sa. 256 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 257 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 258 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz o pár strán ďalej. 291. To je za. 291. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Alebo overíme, pretože EKR som nevidela poriadne. 291. A vy ste boli proti, takže uzatváram. A je to zamietnuté. 12 za. Proti. Zdržali sa schválené. 292 za. Proti. Zdržali sa schválené. 13 a 23, kto je za. Alebo 293, kto je za. Proti. Zdržali sa zametnuté. 294 odpadá. 295 za. Proti. Zdržali sa schválené. 299 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis 16 za proti, zdržali sa, schválený. 307 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválený. 317 a 318 za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz 320, kto je za, to je proti, kto sa zdržal? Zamietnutý. 321, 322 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. 334 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 335 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 333 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 336 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Abo overíme. 336. Zajem hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 16 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 17. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa. Schválený. Pozme sa 20 za, proti, Zdržali sa. Zamieta sa. 345 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 349 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 350 a 351 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 21 za. Alebo 22 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 1 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. 361 za. Proti? Držali sa? Zamieta sa. 26 za. Proti? Zdržali sa? Overíme. 26. Uzatváram hlasovanie, alebo ešte hlas, čakáme. 26 overujeme. Všetci hlasovali? Takže zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 362 za, proti, zdržali sa schválené. 363 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 364 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 365 za, proti, Zdržali sa? Podala by som, že zamietnuté, ale overíme. 365. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 366 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že rovnako väčšinou zamietnuté. 367 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 368, 369 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 370 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 29 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 371 za, proti, zdržali sa schválené, 372 za, proti, zdržali sa, schválené. 30 a 373. A pardon, tieto odpadajú, pretože ste iní schválili. Takže 374, to je za, proti, zdržali sa. Myslím, že schválené, ale overíme elektronicky. 374. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 32 a 375. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 376 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz sa presunieme mnohé, mnohé strany ďalej k, k pozmeňujúcemu návrhu 430. Kto je za? 430. Kto je proti? Kto sa zdržal, zamieta sa. Alebo overíme. 430. Už takmer uzatváram hlasovanie. Teraz uzatváram. Zamieta sa. 429. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 431 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 37 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 432, 433 za, proti, zdržali sa, schválený. 434, to je za, to je proti, to sa zdržalo, zamieta sa. 435, 436, ale nie, to bol rovnaký blok. Teraz kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal schválený? 443 za, Proti? Zdržali sa, zamieta sa. 41 za, proti, zdržali sa, overíme. Stále, stále meníte svoj názor. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 444, to je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamýta sa. 451, 452. To je za, to je proti. Kto sa zdržal? 451, 452. Overíme. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 455, kto je za? 455 za. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 445. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 42 za. Proti? Zdržali sa? 42 opäť. Kto je za? Ďakujem. Proti? zdržali sa, zamieta sa. 43, 446 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 44, 447, to je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 45, 448, kto je za, to je proti, to sa zdržalo, zamieta sa. 449, kto je za, to je proti, to sa zdržalo, zamieta sa. 450 to je za, to je proti, to sa zdržal. Overíme 450. -ku. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 12 to je za, kto je proti, to sa zdržal, schválený. 463, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. 465, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Nezdvíhate poriadne ruky. Uzatváram hlasovanie. Myslím, že zamietnú, zamietnuté, áno. 464, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 466 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 467 za, proti, zdržali sa, schválené. Petsto desať za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 511 za. Chcete overiť 510? -ku? Môžeme overiť. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. 511 to je za, to je proti, to sa zdržalo, zamieta sa. 513, 514, kto je za, kto, sa, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 512, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 515 za, proti, Overíme 515. Ozatváram hlasovanie. Schválené. 516 za, alebo prepačte, 517 za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 518 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 519 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 520 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 521, 522 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 523, 524 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 526, aj 5 za, zamietnuté, 527 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté? 528 za, proti. Kto sa zdržiava zamietnuté? 529 za, proti. Zdržiavajú sa zamietnuté. 500 a 540 zamietnuté. Overíme si to elektronicky. Chce niekto si to overiť? Áno. 540, 50. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 531, 532 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté. 533 za, proti, zdržiavajú sa prijaté. Nebolo to jasné. Poprosím, overíme elektronicky. 533, hlasujte prosím. Za. Kto je proti? To sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 535 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté. 52, 536 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté. 537, 538 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté. 53, 539 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté. 54, 540 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté, 55 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 541 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 56, 542, kto je za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 543, 544. Kto je za, proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 545. Kto je za, proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 5, 4, 6 Za, proti? Zdržiavajú sa zamietnuté. 5, 4, 7. Kto je za, proti? Zdržiavajú sa zamietnuté. 5, 4, 8, 5, 4, 9 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 5, 4, 5, 50 a 551 za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnuté 552 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 553 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 555, 556 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 554 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, 5, 8, 5, 5, 7, za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté. 57, 5, 5, 9, 5, 60 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté. 5, 8, 5, 6, 1, 5, 6, 2, kto je za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté. 5, 9, 5, 6, 3, 5, 6, 4, kto je za, proti, kto sa zdržiava? Zamietnuté. P66, kto je za? Kto je proti? Zdržiavajú sa zamietnuté. 60 a P67, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 61 a 568 za? Proti? Zdržiavajú sa zamietnuté. 62 a 5 6,9 za proti, zdržiavajú sa zamietnuté. 63 a 5, 7, 0, kto je za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 5, 7, 1, kto je za, proti, kto sa zdržiava, prijaté. Uvidíme. 5, 7, 1. Overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. Prijaté. Končím hlasovanie a je to prijaté, hovorí pani predsedajúca. 573, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 572? Nie, to je bezpredmetné. 574, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 575, 576, za? Proti? zdržiavajú sa, prijaté. 577 za, proti, zdržiavajú sa, prijaté. 578 za, proti, zdržiavajú sa, prijaté. Kompromis 11b, kto je za, proti, zdržiavajú sa, prijaté. 584 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnuté. 5, 8, 3 za, proti, zdržiavajú sa zamietnuté, prijaté, 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. 65 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 5, 8, 6, 5, 8, 7, kto je za tieto dva proti, kto sa zdržiava, prijaté. Kompromis 3, kto je za,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 zdržiavajú sa zamietnutá. 597 za, proti, kto sa zdržiava zamietnutá. 598, 599, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté. Šestovka, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijatá. 603, kto je za, kto je proti, to sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 602 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 604 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 605, 606. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Kompromis 4 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijatá. 72 a 73. Kto je za? Kto je proti? To sa držíva hlasovania? Zamietnuté. 612 za. Proti. Držiavajú sa. Zamietnuté. 6, 1, 3 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 6, 1, 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovanie? Zamietnuté. 6, 1, 5 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovanie? Zamietnuté. 6.16 za, proti, to sa zdržiava, zamietnuté. 6.1.7 za, proti, to sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 76 za, proti, to sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 77 za, proti, to sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 78 za, proti, to sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 6, 1, 8 za, proti, kto zdržíva hlasovania zamietnuté. Blokové hlasovanie od 69 po 6029, 629 zamietnuté. 75, kto je za, proti, kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté. 79 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté. 80 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 6, 2, 3 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania zamietnuté, 81 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania zamietnuté. Blok 6, 2, 3 a 6, 2, 7, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 6, 2, 8 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 82 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Prechádzame na 6.35 za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 6.37 za, proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 6.36 za, proti. Prijaté. 6.31 za, proti. To, sa, to si overíme elektronicky. 6.31, prosím. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 84 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Blokové hlasovanie od 6, 39, 86, 87. Vidíte pred sebou ten blok na papieri. Hlasujeme, kto je za, proti, kto sa zdržiava, prijatý. Tento blok. 60, 646, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté 6, 4, 7, kto je za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté, 6, 4, 8 za, proti, je sa zamietnuté, 6, 4, 9, 6, 50, kto za, je za, proti, kto sa zdržiava, prijaté. 49 650. Overíme elektronicky. Hlasujte, prosím. EPP o jedného na viac, vyše. Teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie. Prijaté. 6, 5, 1. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. 6, 5, 2 za. Proti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 proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, kto sa zdržiava, prijaté. 93 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 6 606 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Blokové hlasovanie od 661 po 664, kto je za, proti, to sa zdržiava? Zamietnuté. 6, 6, 5 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, to sa zdržiava, prijaté. 6, 7, 5 za, proti, to sa zdržiava, zamietnuté. 6, 7, 6, 6, 7, 7 za, proti, to sa zdržiava, zamietnuté. Blokové hlasovanie od 6, 7, 8 po 6, 8, 1. Kto je za tento blok? Proti nemu. Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 6, 8, 2, 6, 8, 3. Kto je za tieto dva? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 6, 8, 4 za. Proti? Kto sa zdržiava? Prijatý. Teraz 97. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutá. 6, 8, 5. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Prijatá. 98 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 6 za. Proti? Kto sa zdržiava? Prijatá. Blokové hlasovanie od 6, 8, 7, po 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 99. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. 6, 9, 2. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 693. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. 694. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. 695. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 696. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté 6, 9, 7 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté blok 698 až 702. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Stovka. Hlasujeme. Nerozprávajte sa, prosím, nemôžem sa potom sústrediť. Poprosím vás. Stovka. Kto je za? stovka. Kto je za? Ďakujem za upozornenie. Proti? Prijatá. 703, 704, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutá. 705, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Prijatá. 706 za. Proti? Kto sa zdržiava? Prijatá. 707 za. Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutá. 708 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnutá. 101. 709. 710. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 713 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovanie? Zamietnuté. 714. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovanie? Zamietnuté. 715. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 716. Kto je až 18, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnuté. 719 až 721, kto je za, proti, kto sa zdržiava. Zamietnuté. 103 za, proti, kto sa zdržiava. Zamietnuté. 103 overíme. Elektronicky hlasujte, prosím. Ako som hovorila, končím hlasovanie, je to prijaté. 7, 2, 2, 7, 2, 3, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 7, 2, 4 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 7, 2, 5 za. Proti. Kto z ECR sa nezúčastňujú? 7, 2, 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava naozaj? 725? Radšej elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 104. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 726. Kto je za? Proti? To sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 105, 727 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 106, 728, 729 za. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania prijaté? 107 za. Nie, nehlasujeme o 107, o 108. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 7, 30. 730. Kto je za proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutá. 731 za proti. Kto sa zdržuje hlasovania? Zamietnutá. 109 za proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 110 za proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. Overíme si 110. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutá. 111 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovanie? Zamietnutá. 7, 3, 1, 2, pardon, 2. Za proti zdržiavajú sa. Zamietnutá. Prehrnieme niekoľko strán. 2, 3, 7, 6, 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnuté. 766. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. 766. Už sme o tom hlasovali? 768 a 769. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržíva hlasovania? Prijaté. 118 za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Zamietnuté. 7, 7, 0, kto je za, proti, kto sa drží hlasovanie zamietnuté. 771 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 9 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 772 za, proti. Takže ešte raz to je za návrh 772. Prijaté. 773 za proti. Overíme si. Návrh 773. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 774 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 121 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 775 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 776 za, proti, zdržali sa, prijaté. 777 a 778 to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 779 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 780 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 781 za, proti, to sa zdržalo zamietnuté. 122 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 123 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 125 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 126 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 124 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 127 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 128 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 129 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 784 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrhy 785 a je za, proti, zdržali sa zamietnuté 787 za. To je mimochodom aj typ lietadla proti. Zamietnuté 788 za. Proti. Zamietnuté 789 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté 700. 89. A tento bol zamietnutý. Ďakujem. Konec hlasovania je zamietnutý. Ďalej, 131. Kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 791. Kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 794 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 795 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 796 za, proti, zdržali sa schválené. 797 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 798 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 799 a 800 a 801, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 802, 806, to je za, proti, zdržali sa schválené. Overíme si to. 802 a 806. Koniec hlasovania. Schválené. 805 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 132 za. Proti. Ako hlasuje ECR? 132. Ty za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 133. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 134 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 807 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 135. 808. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 136 a 809. To je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 137 a 810 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 811 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 812 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 813 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 814 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 138 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 815 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 816 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 139 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 817 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 818 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 140 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 819 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 820 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 821 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 822 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 823 25 a 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 826 a 27, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 829 a 30, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Takže ešte raz 829 a 30. Kto je za? Schválené. 141 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 142 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 831 za. Proti. Zdržali sa schválené. 832 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 833 a 4 a 35. Kto je za? proti, zdrželi sa zamietnuté. 836 a 37, 38, to je za. Proti, zdrželi sa zamietnuté. 839, kto je za. Proti, zdrželi sa zamietnuté. 840 za. Proti, zdrželi sa zamietnuté. 841 za. Proti, zdrželi sa zamietnuté. 842, 43, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 844 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 845 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 846 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 847 a 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 849 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 850, o tom nehlasujeme. 8, pardon, 143 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 145 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 146 za, proti, zdržali sa popálené. 147 za, proti, zdržali sa schválené. 148 za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej nasleduje návrh 161 za, proti, zdržali sa zamietnuté 169 za, proti, zdržali sa zamietnuté 170 za, proti, zdržali sa schvá- zamietnuté. 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 177 za, proti, zdržali sa Ešte raz za, proti, zdržali sa, schválené. 178 za, proti, zdržali sa, schválené. 179 za, proti, zdržali sa zamietnuté 180 za, proti, zdržali sa zamietnuté 181 a 2, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 183 za, proti, zdržali sa zamietnuté 184 za, proti, zdržali sa zamietnuté 185 za, proti, zdržali sa schválené Pardon, zamietnuté. 186 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 187 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 188 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 189 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 190 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 191 za, proti, zdržali sa zamietnuté 192 za, proti, zdržali sa zamietnuté 193 za, proti, zdržali sa zamietnuté 194 za, proti, zdržali sa zamietnuté 195 za, proti, zdržali sa zamietnuté 196 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 197 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 202 za, proti, zdržali sa, schválené. 203 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 204 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 205 za, proti, zdržali sa, schválené. 206 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Mohli ste povedať, že to chcete všetko zamietnúť. Takže záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania schválené. Teraz nasleduje hlasovanie o HIV, AIDS, e, tuberkulóze a hepatitíde C. Ste pripravení? Toto je niečo kratšie. Návrh 34 za. Proti. Zdržali sa schválené. 36 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 37 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 40 za proti, zdržali sa zamietnuté. 38, 39, 42, 43, 44. Aha, iba tieto prvé dva. 38, 39. Kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. Teraz 42, 43, 44 za, proti, zdržali sa, schválené. 45 za,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 proti, zdržali sa zamietnuté 58 za, proti, zdržali sa zamietnuté 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté 60 za, proti. Overíme si 60. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté 64 za, proti, zdržali sa zamietnuté 65 za, proti, zdržali sa zamietnuté 66 za, proti zdržali sa zamietnuté 67 za, proti zdržali sa zamietnuté 68 za, proti zdržali sa schválené 69 za, proti zdržali sa zamietnuté 70 za, proti zdržali sa zamietnuté 71 za, proti zdržali sa zamietnuté 73 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 72 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 74 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 75 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 77 za, proti, zdržali sa schválené. 79 za, proti, zdržali sa schválené. 80 za, proti, zdržali sa schválené. 81 za, proti, zdržali sa schválené. 82 za, proti, zdržali sa schválené. 83 za, proti, zdržali sa schválené. 84 za, pardon, 91 za, proti, zdrželi sa schválené 85, boli ho súčasťou, ďalej 86 za, proti, zdrželi sa schválené 87 a 89. Za, proti, zdrželi sa schválené 88 za, proti, zdrželi sa schválené 90 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 4 za, proti, zdržali sa schválené. 2. Návrh 11 za, proti, zdržali sa schválené. 6 za, proti, zdržali sa schválené. 8 za, proti, zdržali sa schválené. 9 a 10 za, proti, zdržali sa schválené. 12 za, proti zdržali sa schválené 13 za, proti zdržali sa zamietnuté 14 za, proti zdržali sa zamietnuté 15 20 a 21 za, proti zdržali sa schválené 30 za, proti, zdržali sa schválené. Máme ústny pozmeňovací návrh na bru 17. Sú námietky, aby sa hlasovalo o ňom spoločne? Ak nie, takže hlasujeme o návrhu 17. Kto je za? Gina niečo ukazuje. Kto je za, proti? zdržali sa schválené. 19 za. Proti. Zdržali sa schválení. 22, 23 za. Proti. Zdržali sa schválení. 25 za. Proti. Zdržali sa schválení. 26 za. Proti. Zdržali sa schválení. 28 za. Proti zdržali sa schválení, 31 za, proti, zdržali sa schválení, 27 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 29 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 32 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 33 za, proti, zdržali sa schválení. A záverečné hlasovanie elektronicky môžete hlasovať. Okamžite to opravíme. Ja som si hovorila, je to tajné hlasovanie, alebo čo? Takže môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Dobre. Takže to je všetko. To bolo všetko hlasovanie. Ďakujem vám za spoluprácu. Tým sme sa dostali na koniec hlasovania. Okay, let's continue our business. Dobre, takže budeme pokračovať. Ospravedlňujem sa za toto omeškanie. Našim dnešným posledným bodom e, je diskusia alebo rozpráva o návrhu správy. To správa pani Görling ohľadom pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami. Takže teraz odozdávam slovo pani spravodajkyni. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Všetci vo výbore poznáte už kontext, takže nebudem to príliš rozvádzať. Chcela sa povedať len pár vecí. Asi 1,3 svetových emisí CO2 pochádzajú z medzinárodnej leteckej dopravy. No a keďže očakávame, že za ďalších 30 rokov sa ešte narastie objem Eh, objem dopravy, tak do roku 2050 by emisie mohli narastať až o 300 No a rozvoj globálneho trhu musí z ruka v ruke s rôznymi opatreniami, ktoré by zmiernili dopad klimatických zmien. A organizácia IKO už toto má na programe niekoľko rokov, sa tým chce zaoberať. No a v roku 2010 na svojom valnom zhromaždení si odsúhlasili e, ciele v súvislosti s uhlíkom do roku 2020. Vytvorili pracovnú skupinu, ktorá by začala pracovať na splnení tohto cieľa 6. oktobra minulého roka na 39. E, všeobecnom zhromaždení e, bol schválený príslušný predpis, E, ktorú, ktorý by e, teda zavádzal už prvé príslušné kroky. No a potom sa rozhodlo, že e, medzinárodná letecká doprava by sa mala snažiť o dosiahnutie znížených emisí. A tá bola schválená príslušná schéma, ktorá by mala potom e, doplniť príslušné nové technológie a infraštruktúrne e, zmeny. A toto je súčasťou e, dlhodobých cieľov tohto sektora, aby v porovnaní s rokom 2005, boli do roka 2050 emisie zrazené na polovicu. ICAO naďalej musí pracovať na rôznych modalitách, procedúrach a implementovať príslušné opatrenia do roku 2021, vrátanie monitorovania, predkladania správ ohľadom emisií a oprávnenosti. Taktiež je treba vytvoriť regulač, regulačný rámec pre e, zúčastnené štáty na domácej úrovni táto implementácia bude prebiehať v troch fázach. Je tam pilotná fáza 2021-2023, potom druhá fáza do roku 2026, tam sa to zúčastní 65, 65 krajín na dobrovoľnej e, báze, potom, tretia, potom ďalšia fáza do roku 2035 a už e, tá bude účasť povinná. A po e, roku 2020 e, aspoň 80 medzinárodných emisí bude vykompenzovaných. A taktiež sa predpokladá revízia každé tri roky, aby sa zaručilo, e, zaručil súlad s dlhodobým harmonogramom v súvislosti s plnením cieľov a taktiež v súlade s Parížskou dohodou z roku 2015. Taktiež tu hovoríme o dopade emisí z leteckej dopravy na klimatické zmeny. V roku 2008 Európska únia schválila príslušnú legislatívu, ktorou zosúľaďuje e, s týmto aj náš systém ETS v rámci Európskej hospodárskej e, e, zóny. Taktiež sa to riešilo na Európskom súdnom dvore. Viaceré štáty sú proti tejto legislatíve, pretože tvrdia, že to bude mať negatívny dopad finančný a taktiež na medzinárodný obchod. A ja by som chcela podporiť eh, snahy IKO eh, v tejto oblasti. A preto eh, sú tu, je tu dopad aj na medzi európske lety do roku 2060 a potom to by táto výnimka bola odstránená. Komisia sa vyjadrila v februári 2017 k dohode ICAO a navrhla, že by táto výnimka bola ponechaná aj v po, pre obdobie po roku 2060. Boli stanovené správy komisie, avšak nebol ešte stanovený konkrétny dátum alebo nejaké konkrétne detaily. No a potrebujeme informácie od IKO ohľadom detajlov v súvislosti s týmto mechanizmom a taktiež v súvislosti s účasťou štátov. Taktiež je treba, aby sa zákonodárci medzi sebou rýchlo dohodli Európsky parlament aj Európska rada a to najlepšie ešte tento rok aby sme zaručili právnu istotu a taktiež e, plnenie európskeho ETS. Takže čo hovorím o návrh správy, alebo čo je tam iné než v návrhu komisie? Ja súhlasím s komisiou, čo sa týka ich špecifického prístupu. Myslím si, že je pravda, že by sme mali e, toto, tomu dať šancu, ale Taktiež musíme objasniť konkrétne okolnosti tohto procesu, a toto hovorím o svojej správe, takže poprvé musíme postúpať konzistentne so súčasnou legislatívou. Myslím si, že táto výnimka mala byť časovo obmedzená a po druhé, pokiaľ až Korsea 1. januára 2021 vstúpi do platnosti, tak by mala vypršať. Potom je treba stanoviť v januári 2019 e, e, dátum publikácie e, dokumentu strany komisie, takže tam je treba taký stanoviť konkrétny dátum. No a po tretie je treba zaručiť, že komisia na čas príde s dokumentami v súvislosti so správou o implementácii. Takže potrebujeme dátum pre tie nasledujúce návrhy a taktiež pre tú správu ako takú. Ďalej, čo sa týka tej správy teda, tam sa stanovuje požiadavka pre budúcnosť legislatívy v súvislosti s EU ETS. Myslím si, že je treba tam stanoviť hlavné technické prvky, ktoré e, musíme teda špecifikovať. Správa by mala analyzovať celkové ambície CORSEA aj EÚ. Myslím si, že toto je obrovská otázka, ktorej sa musíme ešte vrátiť. Nemôžeme ju ignorovať. Na no, hlavným princípom pre mňa je to, že by sme sa nemali dosť do takej pozície, že budeme oslabovať naše súčasné stanovisko, takže budeme pokračovať so súčasným aviačným ETS, tak ako je teraz. Ale pokiaľ tam niečo pridáme, tak to musí viesť k ďalším úsporám na uhlíkových emisiám. Taktiež je treba vyhodnotiť Účinnosť správ by taktiež mala e, vyhodnotiť účasť tretich krajín, taktiež metodiku v súvislosti s pokutami pri neplnení pravidiel, taktiež e, čo sa týka e, verejného vstupu, transparentnosti, štandardov monitorovania a overovania a taktiež tam musia byť konzistentné pravidla v súvislosti s biopalivami. No a tým, že budeme riešiť tieto body, tak táto správa umožní komisie a ostatným inštitúciám, aby sme naďalej udržali v platnosti naše environmentálne štandardy v súvislosti s ETS. Predovšetkým ma zaujíma otázka transparentnosti. Neviem, či, lebo viem, že tu ďalší kolegovia z výboru, ktorí sa zúčastnili našej cesty do ICAO minulý rok, tak tam sme mali problém pri získavaní informácií predovšetkým čo sa týka technického výboru, kde majú dohodu o nezverejnení informácií, takže EÚ ako pozorovateľ technicky vôbec nemala nárok sa dozvedieť, čo sa dialo na ich schôdzach. Pretože oni sa zaviazali, že nebudú takéto informácie nikomu poskytovať. No a potom to bolo komplikované, pretože oni sa tým pádom rozhodli tam Korsa takto vyvíjať Takže nás to dostalo do veľmi ťažkej situácie a ja som sa toto snažil napraviť niektorými pozmenujúcimi návrhmi. Takže transparentnosť pre mňa je kľúčová. Chcela by som hovoriť o tejto otázke toho, že Corsair musí dosiahnuť, nám pomôcť dosiahnuť úspory na uhlíkových emisiách. Poprvé, monitorovanie e, paliva. Corsea využíva flexibilnejšie metódy monitorovania e, paliva než e, aviačné ETS. Majú tam ten koncept blokových alebo blokové hodiny, kde sa hovorí o spálenom palive a v rámci EU ETS chceme v podstate to celkové množstvo No a čo týka transparentnosti, tam to musíme ešte finalizovať. A ja si myslím, že je treba na tom ešte popracovať, pokiaľ sa chceme pohnúť predu, a chceme dosiahnuť lepšiu transparentnosť a tým pádom aj väčšiu dôveru o výsledky. Čo týka alternatív, alternatívnych palív, tam ETS vyžaduje množstvo e, toho paliva, ktoré bolo využité a toto sa potom spravuje na úrovni letísk a Korsia toto nevyžaduje. No a keďže alternatívne palivo je dôležitou otázkou v rámci IKO, v rámci ich košíkov opatrení, tak si myslím, že my musíme vyžadovať väčšiu mieru transparentnosti pri podávaní správ. Čo sa týka registra EU ETS, tam máme eh, verejne, verejne prístupný, transparentný register. E, v prípade návrhu Corsea je to ináč, takže tam predpokladám určité problémy. No samozrejme je tam aj ten právny problém, že ETS je pre nás veľmi jednoduchý, pretože sa zakladá na e, pravidlách európskeho práva a Korsea sa zakladá na medzinárodnom dohovore a tým pádom potrebujeme zaistiť, že tam budú rozdiely, o ktorých sa dozvieme do detailu, tak aby sme sa na to mohli pripraviť. Takže, aby som to tak e, označila, myslím si, že tam je teda problém s tými veľkými rozdielmi. No a čo sa týka tých pravidel, tak o tej budeme diskutovať ešte ďalej na, druhom, na druhej technickej schodzi v júni v súvislosti s ETS. No a máme pripravený e, návrh dokumentu, ktorý pôjde na radu v septembri a potom dúfame, že tam sa schváli. Takže na konci roka budeme mať oveľa jasnejšiu predstavu o tom, čo ICAO vlastne e, navrhuje v oblasti MRV. No a bude sa hlasovať na plenárke asi v rovnakom období. Takže je to trochu komplikované naplánované, ale dúfam, že poslanci so mnou budú súhlasiť v tom, že je to dôležité a že dôležité, aby sme robustným spôsobom e, pokračovali a paralelne s týmto procesom v rámci ICAO. Takže to je z mojej strany všetko a teraz už sa teším na vaše stanoviská. Veľmi pekne ďakujem. Slovo majú tieňoví a najprv mistr Lize. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj kolegyni Gerling za návrh správy. Letecká doprava je významná ekonomicky, je pre nás všetkých významná je to totiž e, často veľmi príjemná záležitosť lietania, ale žiaľ, lietadla ešte stále produkujú príliš veľa emisí CO2. Uvediem jedno číslo, ktoré ešte približí tú dimenziu z iného uhla pohľadu a síce 129 krajín, ktoré sa zaviazali k parížskej klimatickej dohode, ak to všetko spočítame, tých 129 krajín mm, nie sú vo vedení, teda Čín, nie Čína, USA, ale tie ostatné. tak sa dostaneme pri týchto 20, štátoch eh, na rovnakú úroveň emisí ako celosvetová letecká doprava. Eh, Maďarsko, Fínsko, Írsko, Singapur a Švédsko sú tiež na toto zozname, ak by niekto tvrdil, že eh, tieto krajiny, ktoré som vymenoval, a 124 ďalších krajín nemá taký veľký počet emisí, mali by sme byť možno trošku um, štedrejší, možno nežiadať o nich a až také znižovanie, ale tých 129 krajín, vrátanie týchto priemyselných krajín spôsobuje také isté množstvo emisí CO2 ako letecká doprava celosvetovo. Teda je rozhodne veľká úloha pred nami. Európsky parlament v oktobri minulého roka keď e, predložili ko túto dohodu, e, parlament by slovil svoje veľké sklamanie. Nie sme spokojní, myslím si, že sa to musí povedať na hlas. Preto sa vedie diskusia o tom, či by sme sa nevráť, nemali vrátiť k starému systému ETS Európskej únie s plnou uh, obsahovou oblasťou pôsobnosti. Myslím si, že tento plnoprávny rozsah a pôsobnosti bol aj z hľadiska ochrany životného prostredia, aj z hľadiska eh, ochrany konkurenceschopnosti bol zmysluplný. Ak nepríjmeme totiž žiadny iný návrh, tak to má dopady na všetky oblasti. Myslím si, že eh, je to politicky nerozumné riešenie, pretože prebieha medzinárodný proces. Tam je určené smerovanie a už eh, sa dosiahol veľký pokrok na úrovni ICAO a to treba zohľadniť. Preto podporujem návrh Julie Gerling, ktorých stavia na návrhu komisie, ale ešte ďalej upresňuje, aby do roka 2020 sa predlžilo pravidlo stop the clock, aby sa to nepredlžovalo neobmedzenie, iba revíznou doložkou, ale do roka 2020 a potom sa uvidí, čo ďalej. Chcel by som o niečo opatrnejšie uviesť, čo očakávame a za akých podmienok sme ochotní v roku 2020 e, predlžiť túto doložku, čo teda bude musieť Korzia e, dosiahnuť, aby sme e, to natrvalo predlžili. Tu už naznačila Julie, že pôjde o Imahy, pôjde teda predovšetkým o to, kto sa do toho zapojí Vieme, čo sa deje v USA, a v iných krajinách a situácia je neistá. Ak teda budeme v situácii, v ktorej 90 najmä priemyselných krajín sa zúčastňuje, prečo by e, tí, ktorí sa zdráhajú, nemali byť stiahnutí opäť do ETS. To by úplne zmenilo situáciu a tie e, kompenzácie, tie offsety, to je pandorína skrinka, musíme dávať veľký pozor, čo sa tam deje e, pre priemysel, pre ocelársky priemysel sa to práve znižuje, toto množstvo osedov. Teda to, čo predkladáme tu pre leteckú dopravu, sa vyznačuje veľkou kvalitou a má to obrovské dopady. Bol by som teda rád, keby sme to sformovali opatrne. Bude to do roka 2020 a všetko to, čo sa bude týkať ďalšieho obdobia, bude musieť vylúčovať medzikontinentálne lety. Systém ETS v rámci Európskej únie by mal podľa mňa dotrvať. Nepovedal by som, že len e, na teraz, ale natrvalo podľa mňa. Parlament sa veľkou väčšinou vyjadril e, v správe aj na Dankena, že aj po roku 2020-2021 chceme do toho začleniť aj leteckú dopravu a dokonca ešte s trochu väčšími ambíciami, tých 50 aj CAP, to by sa malo prispôsobiť ja som od svojho kolegu, koordinátora z výboru pre dopravu, e, dostal ďalší dôležitý argument a síce, že v rámci Európy musíme zaistiť e, dostatočné konkurenčné prostredie e, aj napríklad v kontakte so železničnou dopravou. Železničná doprava je súčasťou ETS a tu je samozrejme znevýhodnená v tomto smere oproti leteckej doprave. Preto by som chcel požiadať radu, aby to pozorne preskúmala, aby to nezamietla automaticky, ak sa rada a komisia na tomto eh, mieste teda nebudú ochotné posunúť, tak to nepodporíme. Ešte jeden návrh. Eh, my sme ho predložili ako EPP už v správe Duncan a teraz by sme chceli ešte eh, položiť na neho väčší dôraz. Ak by sme leteckú dopravu chceli trošku viac zaťažiť v Európe, tak eh, oteliarský priemysel a ostatné sektory, ktoré sú pod veľkým tlakom, tam naozaj musíme pomáhať, aby nedošlo k úniku uhlíka. Tým by sme mohli trošku pomôcť. Vedecky sme to všetko zanalizovali. Ja to veľmi rád kolegom sprístupním výsledky týchto štúdií. Ale vzhľadom na krátko času len spomeniem, že lepšie rozdelenie záťaže medzi leteckým priemyslom a ostatnými sektormi priemyslu by bolo prínosné z hľadiska predchádzania úniku uhlíka. A ešte jedna poznámka, ak by sme úplne zrušili ETS, um, pretože už tak či tak je veľmi sla, e, slabé, nepodarilo by sa nám dosiahnuť ciele z Parížskej dohody. Myslím si, že to nemôže byť požiadavkou nikoho, aspoň teda nie požiadavkou, aby sa prijalo niečo, Parískej dohode, čo e, sa napokon nepodarí splniť v praxi. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďalší ročník. Ďakujem spravodajcom aj pánu Lízemu za vstupy. Budem trošku explicitnejší za skupinu S SAD, za socialistov a demokratov a takisto poviem isté výhrady, ktoré majú. Hovoríme tu o priemyselnom odvetví, ktoré je zodpovedné za veľké percento skleníkových plynov. Emisie z medzinárodnej leteckej prepravy sú odhadované na to, že od roku 2010 sa zoštvornásobia do roku 2050. A to podkope všetky úsilia na znižovanie skleníkových e, emisí a e, vrátanie Parískej zmluvy, Parískej dohody. Treba zabezpečiť, aby sme boli v tejto téme ambiciozni. E, dohoda Korsia a ETS by sa mali koordinovať. Mnohí z tých, čo ste tu navštívili, Medzinárodnú organizáciu pre civilnú leteckú prepravu ICAO. Videli ste, že sa im podarilo dosiahnuť dohodu, ale zostávajú otvorené obrovské otázky, hoci je to všetko ambiciozne. Na papieri závisí od uplatnenia v praxi. Korsia ne, nejde jej o zníženie, redukci- o zníženie emisí ako takých, skôr o neutralizovanie e, rast, rastu úniku uhlíka. A to, či sa to dostane pod úrovne roku 2020, e, to e, táto schéma, tento systém vôbec nerieši. Existujú tu kompenzačné kredity, ale hladina roku 2020 je niečím, čo sa ponechalo bokom. Treba sa na to však zamerať. Chápeme, prečo tieto kompenzácie musia byť súčasťou a jadrom týchto úsilí. Vieme, prečo letecká preprava nie je schopná znížiť zásadným spôsobom emisie. Jedine, že by prišli nejaké nové, výrazne iné technológie, ale triskový motor v, lietadlo, v lietadlách sa až tak nemení. A čo sa týka leteckej prepravy, od druhej svetovej vojny e, technicky používa veľmi podobné riešenia, čiže emisie zredukovať, kým sa budú používať tieto motory. Aká kvalita bude týchto kompenzačných kreditov? Ako sa teda odmerať, či sa zredukovali emisie? Zatiaľ IKEO nepublikovalo pravidlá, ktoré by určovali kritéria na kompenzáciu. A spravodajca, e, spravodajkyňa poukázala na to, že tu sú mnohé netransparentné, neverejné veci. Nepripustili sa mnohé strany k stolu na prediskutovanie. Je tu mnoho lekcií, kedy sa priemyselné odvetvie samé pokúšalo dostať pod kontrolu proces znižovania emisí svojimi vlastnými reguláciami. Napríklad si pozrime na prácu výboru EMIS pri automobilovom priemysle bolo veľmi jasné, že samotné priemyselné odvetvie si nedokázalo ustražiť veci a malo tak povediac e, voľnú ruku pri pravovaní veci, ktoré však sú vo verejnom záujme. Letecká preprava Ešte je otázne, či sa podarí znižiť redukcie. Nevieme ani, či existuje dohľad nad e, znižovaním emisí, či sa toto priemyselné odvetvie jednoducho dá dostať pod kontrolu nejakým orgánom dohľadu. Preto sú otázne aj samotné efektivity kompenzácií. DG Climate e, preskúmalo mechanizmy OSN na tento cieľ a 73 od roku 2013 do roku 2030 sa a citujem, e, nebude asi možné dosiahnuť skutočnú merateľnú redukciu emisí, koniec citátu. Čiže model vývoja zmien klímy OSN je síce zaujímavý, ale veľmi ťažko povedať, či sa dá použiť aj na ciele le, civilného letectva. Ak by Corsia po roku 2020 nahradila systém ETS pri vnútro e, št, štátnych letoch v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. To by vyžadovalo dodatočné úsilia a takisto vstup iných priemyselných odvetví do tejto tematiky. Pri uskutočňovaní Parískej dohody každá existujúca legislatíva, ktorá zahrňa letectvo v Európskej únii v zmluve ETS, Eh, je to, zatiaľ to vyzerá tak, že ETS v európskom hospodárskom priestore zostane schémou, systémom, ktoré sa bude používať na znižovanie emisí a nebude to Korsia. Ale parlament ešte musí zasadnúť eh, a vyjadriť sa k tomuto, ale politické skupiny už sa blížia k dohode. Sústredíme sa na eh, špecifické ambície kvality kompenzačných kreditov, ktoré sa tu ponúkajú v týchto systémoch. Ďakujeme. Pán Gerbrandy, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem poďakovať Julie Gerling ako spravodajkyni. Odviedla výbornú prácu. Máme na stole veľmi dobrý východiskový text, s ktorým začneme odteraz pracovať. Dnes ráno som sa prebudil a prečítal som si správy, že Európsky oceliarský priemysel poslal list všetkým ministrom, pravdepodobne aj nám, v ktorom sa hovorí, že samozrejme, že sú oddaní veci klimatickej politiky, ale ETS, tak ako sa o nej teraz hovorí, už zachádza priďaleko z hľadiska oceliarského priemyslu. Takže áno, klimatické politiky, ale nie pre oceliarstvo. To isté by sme mohli povedať pre hnojivá, pre cement. Ak hovoríte s priemyselným odvetvím, každý, každé jedno hovorí, áno, my veľmi nám záleží na životnom prostredí a zmenách klímy, ale pre náš sektor, pre našu branžu je to iné. My nevieme znížiť e, emisie. To isté platí pre leteckú prepravu. 5-ročné dieťa chápe, že keď všetky priemyselné odvetvia používajú tento istý argument, nikdy nesplníme ciele, ktoré sme si stanovili, či v Paríži, či interne v EÚ. Je to jednoducho nemožné treba niečo urobiť. Ak sa budeme pridržiavať 1,5 scenára z Paríža, mnohí ľudia si tak želajú, mnohí ľudia vystúpia zo schémy ETS a letecké e, odvetvia hovoria iba o raste, ktorý je uhlíkovo neutrálny, nemienia znížiť únik uhlíka. Tak či tak som opatrne, s opatrnou pozitivitou zareagoval v Montreale a na dohodu Corsia. Stále pre mňa však zostávajú vysieť mnohé otázniky nad týmito krokmi. Julie celkom správne si zvolila obozretný prístup k aj ICAU a ku Corsii, ale ja by som povedal nahlas, čo si možno mnohí myslia. Čo sa deje v IKO. Ako implementujú Korsiu? Aký je súčasný stav medzinárodného monitorovania, verifikácie a nahlasovania? A čo registre kompenzácie, ktoré sa tu spomínajú mnohými, to sú absolútne zásadné veci. A tie čísla, ktoré tu spomínajú, pomenul predrečník, sú až neuveriteľné. To je predchádzajúci kompenzačný systém, ktorý e, bol pod palcom OSN. Ja mám otázku na komisiu. Ak by komisia sa rozhodla trošku objasniť to, čo sa deje v tejto chvíli, a nielen na úrovni IKEO, ale aj na národných úrovniach medzi 66 krajinami, ktoré sú odhodlané robiť veci doma. Čo, čo tam robia? E, spisujú národné legislatívy, návrhy nových zákonov, ktoré musia odrážať to, čo prináša Korsia? Ako máme čítať výhrady, ktoré vzniesli isté vlády, napríklad vláda Číny, k téme e, uhlíkovo-neutrálneho rastu. E e, zostáva tu veľa otázok, ako EÚ musíme postupovať obozretne v tejto problematike. A takisto IKO sa by sa malo tešiť prezumcii neviny. Ne, nesmieme ich podozrievať. Ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. Pani Kilion. Pani Kilonen, ďakujem. Pani predsednička, ďakujem aj kolegyni Girling za, prácu, ktorú odviedla v tejto veľmi významnej oblasti. Letecká doprava a jej objem je čoraz väčší a preto aj um, emisie z e, leteckej dopravy majú čoraz väčší význam. A tu je snaha um, ovplyvniť e, aj to, čo sa bude diať, dajme tomu, na trhu s biopalivami v budúcnosti. Okrem toho je veľkou spoločenskou otázkou v tejto súvislosti aj to, ako dokážeme v budúcnosti e, e, vyvíjať ďalej e, naše veľmi rozmanité dopravné systémy, ktoré očakávajú nejaký ďalší vývoj smerom k multimodalite. A tam by sa v skutočnosti mala v skutočnosti znížiť potreba um, dopravy. Samozrejme, toto je o mnoho širšia téma. Um, um, má to dopady aj na leteckú dopravu, aj na námornú dopravu. Uh, som trochu znepokojený, znepokojená napríklad uh, vyjadreniami zo, zo železničnej dopravy. Tam, dajme tomu, uh, nočné vlaky, nákladné vlaky um, sa postupne rušia. Táto doprava sa presúva na iné uh, formy dopravy. Um, o multimodalite sa v podstate vôbec nehovorí. Je to podľa mňa veľká škoda. Máme pred sebou teda ešte veľa práce v tejto oblasti. IKO, čo sa týka e, teda tejto organizácie, e, tu treba povedať, že každý z nás zrejme očakáva a dúfa, že sa podarí dopracovať k spoločným riešeniam na úrovni IKO, ale ja som sa zamýšľala nad touto otázkou, keď sme tu vo výbore pre životné prostredie prijali rozhodnutie o a znižovanie emisí medzinárodnej námorej dopravy. A ja som si tiež prejednala túto e, vec s odborníkmi pred e, koncom roka 2020. budem bude potrebné uzrejmiť e, ďalšie kroky o, o pokroku v kontexte námornej dopravy. Um, bola by som rada, keby sme toto vypracovali aj v otázkach leteckej dopravy, pretože uh, je úplne jasné, že ak sa nepodarí pri rozhodnutie v krátkodobom meradle ani na úrovni ICAO, ani IMO, tak nebudeme schopní v sektore dopravy e, splniť ciele stanovené, ktoré vyplývajú z Parížskej dohody a ktoré súvisia so znižovaním emisí. Tiež som e, sa zamýšľala na základe správy pani Girling e, nad istými návrhmi, ktoré by som mohla možno rozpracovať e, trochu ďalej, súvisia napríklad s um, akousi formou e, spolupráce, kde by sme mohli využiť výmenu osvedčených postupov, e, inovácií, rôznych nástrojov, nízkouhlíkových opatrení a taktiež, čo sa týka výmeny informácií medzi jednotlivými členskými štátmi. Už to čiastočne prebieha, ale žiaľ, um, nie je to dostatočné, tieto informácie sa nedostatočne vymieňajú. Okrem toho, um, otázka predaja um, emisných povoleniek uh, vyvoláva uh, dosť uh, um, živé diskusie a síce, ak uh, sa zhromaždia niekde peniaze a na niečo sa použijú, tak všetky tieto peniaze by uh, sa mali využiť na zvýšenie energetickej účinnosti, na investovanie do inovácií, na e, rozvoj e, e, využívanie energie tak, aby to všetko malo za následok nízkouhlíkovejšie nakladanie s energiou. A toto by sa malo stiahovať aj na leteckú dopravu. Okrem toho by som chcela upozorniť aj na to, že Európska únia má aj vo svojich hradoch mnoho takých eh, dopravných eh, opatrení, ktorými by sa mohlo podariť znižiť emisie z dopravy, dajme tomu o mnoho rýchlejšie implementácie, eh, Simple, Single European Sky, to naozaj bude nevyhnutné, pretože každý deň sa postupne zvyšuje množstvo emisí z leteckej dopravy len e, na území Európskej únie. Teda ešte predtým, nezačneme kázať zvyšku sveta, mali by sme si upratať aj sami pred vlastným prahom a napraviť nedostatky, ktoré sú tu v implementácii. Aj keď e, to možno nie je celkom e, v rozsahu pôsobnosti nášho výboru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalš, ďalšia rečnička. Ďalší rečník. Počujem v miestnosti e, jednotnosť, jednotný hlas, hovorí pán Eichhout, čo je dobré, lebo to v parlamente potrebujeme. Mohlo by som dodať niekoľko vecí, ktoré sú podľa mňa dôležité. Prvá vec je súvisiaca s komisiou Korsia. Vyzerá byť ako globálna dohoda, ale je to len dojem. Mnohé veľké krajiny sa ešte nedohodli. Cieľ, ktorý stanovila organizácia IKEA, Čína, Brazília, India, Rusko nesúhlasia s tým, že uhlíkovo-neutrálny rast, ktorý stanovila IKAO, by bol žiaduci. Je však zásadné vedieť, čo očakávať od nástroja, ako je Korsia. Či veľké krajiny, keď nesúhlasia s cieľom, Korsia je predsa iba nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa. Takže je veľmi dôležité si takto to dať do súvislosti. Ďalej by som chcel informovať komisiu, predtým než začneme eh, pracovať na európskom riešení, aby sa toto dalo do poriadku. Ďalej. Pani spravodajkyňa, pani Girling, vlastne len preberá, čo sme už urobili v Dankenovej správe. To bola správa eh, Európskeho parlamentu, ale my ako zelení by sme radi šli ďalej. My by sme chceli navrhnúť, aby nebol žiaden, žiaden únik uhlíka pre vnútorné lety v e, európskom hospodárskom priestore. Pre medzinárodné lety samozrejme tu máme hranicu roka 2020, ale vieme aj to, že Európa musí urobiť svoje vlastné kroky, napríklad e, implementovať Corsiu na miesto ETS alebo v rámci ETS. Nevidíme dôvod, ako sa zapájať do tých istých diskusí a znova si uvedomiť, že IKEA e, nedotiahne dokonca to, čo navrhuje. Chcem sa vyhnúť takémuto opakovaniu a v tejto revízii treba urobiť poriadne kroky. Teraz je tu iná téma, ne CO2, vo vede to veľmi rezonuje. Som veľmi rád, že aj spravodajkynia sa tejto téme nevyhla, ale trošku ma hnevá, ako sa k tomu stavia komisia. Hovoríme o dopadoch leteckej dopravy, ktoré nie súvisia s CO2, ale s inými emisiami. A v roku 2008 sa rokovania zastavili. Komisia sľubovala, že odhadne alebo preskúma, aký bude dopad iných emisí, nie CO2. Napríklad oceliarstvo e, si už prerátalo, aké až takmer na molekuly CO2, aké, ako znečistie ovzdušie a letectvo, tam je stále hlucho, ticho. Komisia robí niečo v tejto veci voči letectvu a možno by sme to mali e, vylepšiť násobkovým efektom a nehovoriť len o CO2, ale aj o iných emisiách. A naozaj komisia, čo slúbila v roku 2008, mala splniť a pokračovať vo svojich úsiliach. Ďakujeme. Ďalší rečník. Pani Dornano, ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem spravodajkyni za jej návrh. Ste, že Môžem len e, oceniť snahu znižovať e, e, emisie skleníkových plynov, najmä tých, ktorí tých, ktoré pochádzajú z leteckej dopravy. Okrem toho súhlasím aj s otvrdením o um, rôznych iných skleníkových plynoch, ktoré vznikajú pri vysokých výškach. Naša politická skupina bola proti zahrnutiu leteckej dopravy do európskeho systému ETS. V skutočnosti by to E, narušilo kompetencie organizácie pre letecké e, civilné druhy dopravy. E, nie sme za vytvorenie mechanizmu svetového trhu. Európska únia nemá rozhodovať jednostranne o takomto mechanizme. Um, letectvo je um, sektorom dopravy, ktorý je poznačený obrovskou konkurenciou. Letecké spoločnosti sú často vystavené nekalej hospodárskej súťaži z tretich krajín mimo Európskej únie. Uh, o to väčší na e, dôvod e, e, angažovať sa v medzinárodnej organizácii, ktorá zahrania 191 krajín. Ak budeme sa snažiť vlúcovať tých 50 kvót v snahe znižovať množstvo kvót, ktoré sú pridelené vývozcom a to len preto, aby sa mohli e, okrem iného poskytovať aj e, bezplatné kvóty a bez toho, aby sa popisovali, o aké kvóty presne ide. Um, tiež, e, čo sa týka dražieb, členské štáty by mali určovať sami za seba, čo presne bude konkrétne nástrojom na znižovanie emisí v Európskej únii aj v tretich krajinách. Myslím si, že by delegovanými aktami nemali e, stanovovať konkrétne e, atribúty týchto dražieb, e, čo sa týka konkrétnych aspektov činnosti IKO. Niektoré pasáže v texte ako by chceli presne stanovovať fungovanie a tiež časový rámec fungovanie tejto organizácie. Musím zdôrazniť, že je to organizácia, ktorá je závislá od OSN a preto je minimálne rovnako legitímna ako Európska únia, ak nie dokonca ešte viac. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. To bol pos- posledná tieňová spravodajkyňa. Chcú sa ujať slova ďalší? Pani... Thank you, chairman. Pani Foster, nech sa páči. Bola to veľmi zaujímavá rozpráva. Myslím si, že si treba pozrieť, aká je skutočnosť. Systém ETS pre leteckú dopravu neexistuje jednoducho, že by sme sa dohodli s tretimi krajinami alebo mali globálny systém. Takže nemáme tu žiadnu realitu. Myslím si, že v tomto výbore väčšina členov má pocit, že treba zastaviť čas. A niektoré pozmenujúce návrhy k správe mm, sa sú podľa mňa príliš predpisujúce. V tejto fáze začať e, vymenovávať kritéria a žiadať o podrobnosti a ešte väčšie podrobnosti, keď sme na to mali niekoľko rokov naplánovať poriadne, myslím si, že je nerozumné žiadať o takéto detaily a nebude to fungovať. Myslím, že treba zobrať do úvahy aj to, že máme vyše 190 e, štátov, to, to je mocný blok a podarilo sa nám dosiahnuť veľa vecí v rámci tejto skupiny krajín, ale ešte je tu ďalších 165 krajín, ktoré sa nezúčastnili. Musíme k tomu prijať uznesenie a iba vtedy môžeme sa nasmerovať smerom ku globálnom systéme, či to bude už ETS eh, e pre prepravcov z tretich krajín, alebo myslím si, že to odkladanie to bola taktika z minulosti a takisto IKA o tom vie Mali by sme tú taktiku zmeniť. Iba inak tu budeme sedieť tak, ako tu sedíme dnes. Môžeme tu rozprávať o tom, e, že treba protokoly IKO vziať na vedomie. IKO je taká organizácia, aká je. Máme s nimi dialog, e, informácie prostredníctvom komisie. Plne podporujem návrh komisie a plne podporujem prácu, ktorú komisia odviedla. Myslím si, že dosiahla veľa. Pri zastupovaní Európskej únii je veľmi dobre na úrovni rokovania z IKO. Naozaj treba byť veľmi opatrný, obozretný, ako naložiť s výnosmi. Myslím si, že zatiaľ je to veľmi vágne. Keď máme výnosy z členských štátov, v istom bode v budúcnosti budeme dávať do spoločného balíka výnosy, ktoré mm, potom spolu sa použijú na opatrenia voči zmenám klímy. Ja myslím, že by mali byť účelovo viazané, pretože sa na nich budú podielať letecké spoločnosti a majú sa používať iba na leteckú dopravu v budúcnosti. Takto by to malo byť zorganizované. A ako poslednú vec by som rada povedala, myslím si, že netreba dúfať, že sa nám podarí nejako úžasne, zázračne prepracovať systém ETS, aj keď by to výbor chcel možno tak vidieť, ale skončíme bez systému akéhokoľvek. Po niekoľkých rokoch tu stále budeme, ale my budeme už treťou krajinou. Hovorím za krajinu, z ktorej pochádzam. Ale aj vám hovorím, dávajte pozor na to, čo si želáte, pretože najlepšia príležitosť predložiť dohodu vrátanie dohody s Čínou, USA a ďalším krajinám. To je vynikajúca príležitosť a treba postupovať týmto smerom. Záverom ECR, socialisti, EPP, ALDE vo výbore pre dopravu verili, že treba ísť do IKO. Ale nikam sme sa nedostali. V tejto veci. Áno, uznávame prácu pána Lizeho, ale ako politici môžeme sa dohodnúť, že sa nedohodneme a môžeme veľmi prakticky e, pokračovať v ďalšej práci. Tam, čo sa začalo v Montreali, môžeme nadviazať a dúfame, že sa dostaneme k dobrému východisku v budúcnosti. Ďakujem, teraz má slovo komisia. Máme tu pani Graf z komisie. Nech sa páči, máte slovo. Yeah, okay. um, thank you, thank you, miss. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj pani Gerling za návrh správy. Ďakujem aj za úsilie vynaložené v snahe zahrnúť aj všetky um, súvislosti, ktoré um, majú dočinenia so zahrnutím leteckej dopravy do systému ETS a aj to, čo vyplýva zo správy Pane Dankena, tiež ďakujem aj tedemi spravodajcom. Ako viete, komisia vo svojom návrhu vychádza e, z e, schváleného dokumentu z minulého roku z IKO, e, kde ide o rezolúciu a napriek tomu, že je to pod pôvodnými ambíciami z Európskej únie. Je to tak či tak veľmi vítaný vývoj v snahe riešiť emisie z leteckej dopravy na globálnej úrovni. Teda vítame e, túto rezolúciu ešte o to viac, že po schválení Parížskej dohody COP21 e, dohoda e, obmedzite navyšovanie teploty na výrazne pod 2 stupne a tiež zahrnúť aj emisie z leteckej dopravy do týchto cieľov. Ako to už zaznelo v diskusii, schválenie tejto rezolúcie je len prvým krokom. Teraz musí nasledovať celý rad ďalších rozhodnutí, ktoré budú kľúčové v snahe vyhodnotiť efektívnosť a integritu tohto systému v konečnom dôsledku. Teda konkrétne mám na mysli súbor pravidiel, o ktorom sa práve teraz rozhoduje na pôde IKO. Bude to kľúčové z hľadiska efektívnosti, integrity celého tohto systému. Hovoríme tu o MRV, o prípustnosti jednotiek, taktiež o registroch. Hovoríme o tom, ako sa to bude musieť e, e, ako vypočítavať. Toto všetko je veľmi dôležité. Transparentnosť bude tiež mimoriadne e, dôležitá, ako všetci veľmi dobre vieme, v prevádzkovaní tohto systému a to bude relevantné spolu s ostatnými prvkami, ktoré som spomenula. Teda my budeme toto jednoznačne presadovať aj v Montreali, čo sa týka otázky toho, čo sa presne udeje v Montreali. Tieto rokovania prebiehajú v súčasnosti na expertnej úrovni. Onedlho sa posunú na politickejšiu úroveň v riadiacej skupine Cape Steering. E, už to šlo k istému pokroku v niektorých aspektoch, ale v mnohých oblastiach, ktoré sú pre nás dôležité, ešte stále výsledok je nejasný a možno tam dôjde k problémom. Teda je veľmi dôležité, aby Európa, aby hovorila jasným, silným hlasom, aby presadzovala kvalitu aj čo sa týka prípustnosti jednotiek, kvality, offsetov a tak ďalej. V tejto chvíli je trošku ťažké eh, získať jasnú predstavu o jednotlivých pozíciách e, niektorých e, kľúčových partnerov v tomto procese a systéme, pretože rokovania, ako som už povedala, prebiehajú zatiaľ na expertnej úrovni. Niektorí sú dosť e, ticho zatiaľ, ako napríklad Čína. A vieme, že po zhromaždení bude nasledovať rezolúcia o cíli uhlíkovej neutrality do roka 2020, ale tiež o legitimnosti IKO aby sa mohlo stať súčasťou e, tematiky prípustnosti jednotiek. Ostatní e, sa vyjadrujú dosť hlasno, napríklad Brazília e, spochybňujú, či sa to má prejednávať na pôde IKO, aspoň vo forme štandardov, ale tiež sa snažia dosť ostro predsazovať svoju pozíciu, dajme tomu v otázkach biopalív. Musíme mať jasno v tom, ako a či tieto krajiny to zapracujú do domácej legislatívy. Zrejme počkajú na to, aby sa tento proces uzavrel ešte predtým, než sa začnú venovať eh, svojej vlastnej legislatíve. Tento čas teda budeme potrebovať na to, aby sme sa lepšie presvedčili o tom, čo sa chystá a či krajiny eh, naozaj dodržia záväzky, ktoré eh, prijali v Montreali. Teda Ehm, ten súbor pravidel a tiež implementácia, jednotočnej legislatíve budú kľúčové. Návrh komisie v plnej miere zohľadňuje tento kontext a snahe zjednodušiť e, ďalší postup práce na pôde ICAO sme sa rozhodli rozšíriť ten obmedzený rozsah pôsobnosti a chceme vychádzať z toho istého prístupu, ako aj v príprave na toto zhromaždenie, teda opäť stop the clock. Na druhej strane návrh na novú revíziu, keď získame jasnosť v tom, ako Corsea sa bude implementovať v praxi. Toľko teda tie dva kroky, ktoré navrhujeme. Chcela by som ešte spomenúť jednu dôležitú vec. Myslím, že je nám to všetkým jasné, ale je dôležité to zdôrazniť. A síce tento návrh by sa mal schváliť čo najrychlejšie. Ako totiž vieme, ak sa to nepodarí schváliť v riadnom čase, tak automaticky sa posunieme k plnému rozsahu pôsobnosti so všetkými dôsledkami, ktoré to bude mať na prebiehajúce procesy na pôde IKO. Teda, komisia je ochotná zjednodušiť čo najrychlejšie schválenie tohto návrhu a stojí po vašom boku aj po boku rady, aby sme eh, boli schopní to odsúhlasiť čím skôr. Ďalej druhá vec. Aktuálna výnimka rozšírenia a spolu s revíziou by mala umožniť Únii náležite správovať túto situáciu, vysporiadať sa s ňou v najbližších rokoch, teda zjednodušiť medzinárodný proces v tomto smere a tiež, keď budeme poznať výsledky, pripraviť revíziu, vrátanie v súvislosti s, s letmi v Európskej hospodárskej zóne. Budeme to musieť všetko náležite vyhodnotiť a tiež zvážiť e, možnosti aj týchto letov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru ale bude to mi musieť byť e, v súlade s cieľmi do roka 2030 e, o 40-percentnom znižovaní e, emisí na európskej úrovni a tiež o tom, nakoľko sa bude na tom podielať aj sektor leteckej dopravy. V tomto kontexte by som ešte rada uviedla, že navrhujeme, aby sa v texte neuvádzal automatický a včasný nástup snapbacku. Myslíme si, že by to neprinešlo potrebné výsledky na medzinárodnej úrovni a Rozhodne by to dosť zťažilo našu situáciu pri revízii. Nezabúdajme na to, že kedykoľvek môžeme zmeniť e, aspekty v prípade, že to bude potrebné po samozrejme potrebnej revízii. Chceli by sme privítať pozmeňovacie návrhy, ktoré majú za cieľ lepšie za celú túto revíziu. Myslíme si, že je to správny prístup vysporiadať sa s niektorými výzvami a obavami do budúcna a tiež zároveň si myslíme, že celý súbor pravidiel um, ETS po roku 2020 by sa mal prejednať až v ďalšej revízii. Myslíme si, že v tejto fáze by to bolo predčasné. Okrem eh, faktoru lineárnej redukcie, samozrejme, to je veľmi významný faktor, eh, ktorý zajistí predvydateľnosť pre operátorov a tiež zaistí konzistentnosť eh, so cieľmi do roka 2030. Toľko z mojej strany, pani predsednička. Sme k dispozícii pre ďalšie rokovania s vami. Thank you. Madame Gerling. Pani spravodajkyňa. Thank you, Madam Chair. I think, uh... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Myslím si, že vzhľadom na pokročilý čas uh, už nebudem príliš uh, schôdzu preťahovať. Um, veľmi pozorne som si vypočula vystúpenie všetkých kolegov. Chcela by som len poznamenať, že Myslím, že s tenými spravodajcami sa na spolupracuje veľmi dobre. Sme úzka zohratá skupina, už sa tomu venujeme dosť dlho. Myslím si, že môžem povedať, že sa na spolupracuje veľmi dobre. Myslím, že sú sporné témy ohľadom plnenia Korsei a ja nevidím žiadnu inú alternatívu k prístupu, ktorý som popísala ja, a síce snapback a zavedenie systému EU ETS a som rada, že nikto netvrdí, že by sme to mali urobiť. Preto by sa to malo vnímať na pôde IKO ako pozitívny krok Európskej únie. Že sme ochotní pracovať so systémom, ktorý nám navrhujú. Dúfam, že v tomto istom duchu uznajú, že by sme boli radi, keby sa zvyšila transparentnosť a zvyšili ambície. V každom prípade na našej úrovni sa, myslím, pohybujeme správnym smerom spoločnými silami. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Gerling. Týmto sme uzavreli e, rozpravu k tomuto bodu. Chcela by som pripomenúť, že lehota na pozmeňovacie návrhy vyprší 7. júna v 11. hodine a hlasovanie v výbore NV prebehne 11. júla. To je všetko na dnes. Ďakujem pekne za účasť na schôdzi.